Madame le Président. Pani predsednička, dámy a páni, dobrý deň. Otváram naše zasadnutie. Začnem takým malým oznámením. Včera naše zhromaždenie sa rozhodlo, že zapíše na program schôdze dnes po obede vyhlásenie Rady a komisie ohľadom stavu rokovaní na Európskej rade, ktoré momentálne prebiehajú ohľadom ekonomickej krízy. Následne sa budú vyjadrovať všetky politické skupiny. Rada a komisia nás informovali, že nebudú prítomní, aby sa zúčastnili na tejto diskusii a nadviazali sme následne kontakty so všetkými politickými skupinami a preto vám chcem navrhnúť v súlade s článkom 140, 20 odsek 2 nášho rokovacieho poriadku, aby sme zmenili tento bod vyhlásenia predsedu Európskeho parlamentu ohľadom stavu rokovaní na Európskej rade ohľadom ekonomickej krízy a následne sa vyjadria všetky politické skupiny. Máte nejaké poznámky k tomuto pozmeneniu programu schôdze? Ak nie, tak tým pádom sme to schválili. A teraz sa prejdeme k ústnym otázkam, otázkam na ústne zodpovedanie. Európsky semester 2011, prvé ponaučenia, ktoré môžeme z toho vyvodiť. A najprv dám slovo pani Bowles, 2 minúty 30. Right, that's, that's sorry. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Európsky semester je významnou inováciou hospodárskej správy Európskej únie, pretože synchronizuje eh, časové plány viac je formy dohľadu na rôznych eh, úrovniach v rámci Paktu stability a rastu a taktiež eh, v oblasti cieľov stratégie 2020 v národných reformných programoch. Prvá časť viedla k zverejneniu konkrétnych odporúčaní v júni zo strany komisie a taktiež poradenstva členským štátom vo forme ex ante aj vo fiskálnych a štruktúrálnych cieľoch. Tieto odporúčania získali podporu Rady v júli po zavedení istých zmien. Je súčasťou úlohy parlamentu zabezpečiť transparentnosť a priamu zodpovedateľnosť na, európskej, na úrovni Európskej únie. Európsky parlament chce podporovať rozpravu o týchto odporúčaniach, taktiež o všeobecných témach vo veci výsledkov prvej splátky tohto európskeho semestra. Táto otázka na osnovu dopovedanie komisii a rade má za cieľ revidovať tento semester s cieľom zlepšiť ho. Domnievajú sa a rada aj komisia, že e, sa očakávania plnia, aj keď e, sa plán nepodarilo naplniť úplne 100%, ako by sa to dalo zlepšiť na budúci rok. Domníva sa rada, že zmeny, ktoré zaviedla v odporúčaniach v júni a v júli tohto roka, budú dostatočne transparentné, pretože sa zdá, že opäť spadáme do našich starých zvykov, že rada odporúči to, čo navrhla komisia, ale cíle sa napokon nesplňa. Isté, že rada má právo meniť tieto odporúčania, ale Taktiež je v súlade s úlohou eh, parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy zabezpečiť transparentnosť a priamu zodpovednosť eh, tak, aby rada musela zodpovedať na otázky, prečo sa isté zmeny urobili v návrhu komisie. Náš výbor chce zorganizovať podrobné vypočutie práve na túto tému 7. novembra a tam sú prizvané eh, aj rada, aj komisia. Ďalšie otázky, ktoré parlament kladie, sa týkajú interakcie jednotlivých nástrojov v národných reformných programoch, ktoré nie sú záväzné, ďalej stab- programy stability a konvergencie, ktoré sú záväzné. A taktiež chceme vyhodnotiť záväzky členských štátov e, a prístup k tomuto európskemu semestru. Toto všetko je mimoriadne dôležité na zlepšenie a posilnenie hospodárskej správy, pretože to Európa potrebuje v dôsledku ešte stále pretrvávajúcej krízy. Ďakujem pekne, pani Bavus. A teraz odozdávam slovo ďalšej autorke tejto otázky, pani Beres, 2 minúty 3. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička, pán predseda rady, pán komisár. Európsky parlament, keď položil túto ústnu otázku, tak chcel byť súčasťou diskusie, ktorá je naozaj veľmi zásadná, pretože keď komisia začala s touto iniciatívou spustiť Európsky semester, Myšlienka tohto európskeho semestru bolo to, že v rámci hospodárskeho riadenia je potrebné si počkať na európske usmernenia. Je to e, tak trošku príspevok k e, zavedeniu toh, tejto ekonomickej správy. A tak e, keďže sme Európsky parlament, my sa veľmi znepokojujeme, keď tu bude hospodárska vláda bez hospodárskeho parlamentu, ako to bude vyzerať. Teda vás žiadavé. aké hodnotenie z vašej strany by nám to predložíte ohľadom demokratickej legitimity tohto európskeho semestra. Ako zapracovať túto demokratickú diskusiu do tohto európskeho semestra? Otázka politickej diskusie eh, ohľadom týchto hospodárskych a politických usmerneniach je zásadnou pre celú demokraciu. A keď vy zvýšite alebo navýšite teda eh, hodnotenie tohto eh, semestra nemôžete ignorovať eh, ani demokratické rozhodovanie okolo týchto usmernení. A to je práve to, čo Európsky parlament sa snaží zaviesť a preto sa na vás obraciame. Ja konštatujem, že počas Európskej rady, ktorá sa konala v nedelu, ste spomenuli Európsky semester a bez eh, toho, že by ste vôbec eh, spomenuli Európsky parlament v tejto diskusii, dokonca ani nie národné parlamenty a ich úlohu. Myslíte si, že toto je rozumné takýmto istým spôsobom, ak som pochopila, Európska komisia sa zaviazala dokonca, eh, že bude hodnotiť od decembra hospodársky rast a tento semester. Ale prečo ste predtým o tom nediskutovali s nami? Kde je teda to rozhodnutie, to demokratické rozhodovanie eh, voči tejto výzve? Keď chcete predkladať nový návrh na rokovací stôl, na základe akých hodnotení to chcete hodnotiť vôbec tento cyklus, ktorý už sa ukončil? Ako chcete eh, zaviesť vôbec implementáciu stratégie Európej 2020 do tohto európskeho semestra? A ďalej my sa vás žiadame Pani Bowles to, to už povedala a ja ju absolútne podporujem v tomto bode, ako aj v ďalších záležitostiach. My žiadame, aby tu bola absolútna transparencia ohľadom zmien, ktoré chcete zapracovať eh, po diskusiách s členskými štátmi, eh, ktoré sa týkajú špecifických úsmerní pre jednotlivé členské štáty, pretože potom to nebude vôbec mať ani zmysel, ani legitimitu. Keď eh, príjmate hospodársky program rastu, tak aký dôležitý je tento dokument? Je to spravodlivé, aby sme mali byrokratický dokument, aby sa Európsky parlament mal čím zabávať, alebo naozaj ide o dokument, ktorý bude v sebe skýtať Eh, ozajstné usmernenia, aby to bol eh, naozaj Európsky pakt eh, Euro plus a preto vás žiadame, pán komisár, aby ste sa k tomu vyjadrili. Ďakujem pekne, pani Beres. A teraz odozdávam slovo v mene rady pánovi Dominikovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Rád by som sa poďakoval za otázku, ktorú položila a pani Bols a pani Beres. Toto je prvá príležitosť podeliť sa s vami o naše hodnotenie tohto prvého európskeho semestra a taktiež vyvodiť isté závery do budúcna. Rád by som zdôraznil, že Hovoríme ešte iba o predmežnom hodnotení, hodnotení pretože ešte samotný proces semestra nebol uzavretý. Prvá časť, respektíve ten prvý rok semestra, sa uzavrie, keď národné parlamenty schvália svoje rozpočty. Toto je teda prvá príležitosť vyhodnotiť, či celé toto opatrenie, ktoré sme spustili v januári roku 2011, prinieslo pozitívne výsledky. Či to prinieslo nejakú pridanú hodnotu do oblasti národných rozpočtov členských štátov. Chceli by sme sa presvedčiť, či sa dá zabezpečiť väčšia miera synergie hospodárstiev členských štátov vďaka tomuto semestru a taktiež lepšia miera konvergencie s prioritami Európskej únie. Toto ešte stále nevieme, tento proces ešte stále prebieha a až o niekoľko mesiacov budeme schopní vyhodnotiť naozaj, do akej miery tento semester bol úspešný. Naše prvé poznatky však naznačujú, že toto Opatrenie bolo vhodným rozhodnutím, členské štáty k tomu pristupujú veľmi seriózne, ako aj všetky členské um, ako aj všetky inštitúcie Európskej únie. Rád by som pripomenul všetkým poslancom, ako vlastne celý tento probieh, e, proces prebieha. Začína sa v januári, keď Európska komisia predkladá svoju výročnú analýzu rastu a na základe toho ECOFIN vo februári schvaľuje všeobecné usmerenie členským štátom. Potom členské štáty majú priestor do apríla navrhnúť svoje vlastné národné reformné programy a svoje vlastné pakty stability a rastu alebo pakty stability a konvergencie v závislosti od štádia, v ktorom sa nachádzajú a taktiež e, komisia potom prekladá odporúčania po dohode s členskými štátmi. Potom e, členské štáty predkladajú svoje stanoviská a komisia taktiež e, predkladá svoj postoj k týmto stanoviskám následne. E, v júni je obdobie, keď aj všetky inštitúcie, aj rada schvaľujú tieto svoje usmernenia, ktoré sú výsledkom tohto procesu. Tento rok si to získalo podporu aj ECOFINA, 12. júla tohto roka. Časový rozvrh je veľmi pevne stanovený, nemáme veľa času, už teraz máme isté odporúčania do budúcna, aby sme celý proces zlepšili. Ale rád, rád by som vám povedal, že hodnotenie tohto európskeho semestra by malo prebiehať e, z dvoch pohľadov. Jednak e, technické, operačné aspekty, to znamená postupy, na základe ktorých sa schvaľujú dokumenty. A ďalším pohľadom je dopad európskeho semestra na politický dialog v rámci Európskej únie. Ďalej zapájanie členských štátov a aj vplyv na verejné financie. Toto je hlavný prvok, ktorý je jadrom e, samotného fungovania európskeho semestra. Teda chceme si stanovovať makroekonomické priority a tie chceme zasúhľadiť s možnosťami, ktoré ponúkajú verejné financie. Čo sa týka toho prvého pohľadu, teda toho technického aspektu, po niekoľkých mesiacoch vypracovania odporúčaní členským štátom už môžeme skonštatovať, že poprvé celý tento proces je veľmi odborný, technický, vyžaduje si mnoho intenzívnej práce na dokumentoch a v celom tomto 6-mesačnom procese, pretože sa vypracováva viac ako 600 rôznych dokumentov v tomto období a väčšina z nich sa musí preložiť do oficiálnych jazykov. Teda z logistického hľadiska je to naozaj veľmi komplikovaný proces. Ďalej taktiež časový rozvrh je e, veľmi um, prísny, e, času je málo, jednotlivé orgány musia predkladať e, v presne stanovenom termíne svoje stanoviská, aby sa potom stihli príslušné dokumenty schváliť. A taktiež nemáme príliš veľký priestor na manévrovanie, pretože nemáme veľký, veľkú možnosť zmeny v tomto štádiu. Tu sa núka otázka, ako zlepšiť tento proces. Jeden z návrhov, ktorý sa opätovne ukazuje na základe našich skúseností a dúfam, že tak k tomu budeme pristupovať v budúcnosti. Zrejme eh, začneme celý tento proces o niečo skôr a chceli by sme požiadať Európsku komisiu, aby predložila svoju úvodnú správu už v decembri a tým by sme získali niekoľko týždňov navyše na rokovania, ktoré budú potrebné. Takže v apríli potom už budeme v onho neskoršom štádiu čo sa týka reakcií členských štátov na priority, ktoré sú stanovené vo výročnej správe komisie. A taktiež e, sa posunieme o mnoho ďalej vo vypracovaní dokumentov, ktoré súvisia s paktom stability a rastu alebo s reformnými programami. Toto by zrejme znížilo napätie a tlaky, ku ktorým dochádza koncom mája v júni pre všetky tieto inštitúcie, aby fungovali čo najefektívnejšie a aby boli schopné schváliť všetky potrebné dokumenty. Musíme pripomenúť, eh, ako odhodlané boli členské štáty naplniť tento program ešte do konca tohto roka. Ako som už povedala, všetkých dokumentov bolo viac ako 600, lehoty na prekladne stanovisk boli veľmi krátke. Členské štáty sa preto dohodli upustiť od bežných postupov a dohodli sa, že budú prerokovávať dokumenty, aj keď nebudú k dispozícii všetky jazykové verzie v danom momente. Toto je istý ústupok, ale dokazuje to, ako veľmi záleží členským štátom a pracovať na týchto dokumentoch. Boli ochotné dokonca pracovať iba z anglickou alebo francúzskou verziou, ak bola k dispozícii v danom momente, tak aby sa celý proces urýchlil, aby sa podarilo stihnúť všetky potrebné odporúčania. Teraz by som prešiel k druhému prvku, ktorý sa týka hodnotenia dopadu Európskeho semestra na hospodársky dialog v Európskej únii. Nesmieme zabúdať, že Európsky semester je iba jedným prvkom celého radu nástrojov, ktoré vznikli v Európskej únii ako novinka na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi členskými štátmi a na zlepšenie implementácie európskych priorít. V rámci európskeho semestra máme isté návrhy, ďalej, máme um, návrh šiestich legislatívnych dokumentov, tzv. six-pack, ďalej máme revíziu Paktu stability a rastu. Toto sú všetko prvky, ktoré spoločne vytvárajú väčšiu mieru transparentnosti a taktiež posilňujú dialog medzi členskými štátmi. Zoči voči skutočnej hospodárskej situácii je transparentnosť eh, veľmi dôležitá. Taktiež sa takýmto spôsobom vyvíja istý tlak na členské štáty, aby sa naozaj angažovali v rokovaniach, aby usmerňovali tieto rokovania um, správnou cestou a aby všetci mali prehľad o tom, o čo sa vlastne snažíme my všetci spoločne ako celá únia. Takže z praktického hľadiska to, čo zaviedol balíček šiestich návrhov, teraz six-pack, sa zameriavalo na lepšie zapájanie národných parlamentov do celého procesu pretavovania hospodárskych e, priorít Európskej únie do národných hospodárskych politík, a to formou e, tých najsilnejších nástrojov, e, a síce národných rozpočtov. Národné parlamenty už v úvodnom štádiu majú k dispozícii informácie o tom, aké budú priority na dané obdobie, ktoré navrhnú členské štáty v rámci národných reformných programov a taktiež vedia, ako sa to odzrkadli v rozpočte. Pretože to už je obsahom návrhu, ktorý sa prekladá člen, členským štátom strany komisie a potom sú známe odporúčania Európskej rady a odporúčania Európskej únie ako celku a následne národné parlamenty majú posledné slovo v procese formovania ich národných rozpočtov. To znamená, že je to veľmi dobrý nástroj kontroly toho, ako odporúčania a priority Európskej únie sa priamo zrkadľujú v konkrétnych krokoch na národnej úrovni. Európsky semester posilňuje smerovanie našej činnosti ukazuje jednotné smerovanie pre všetky členské štáty, ak je teda spoločnou prioritou zachovať rast alebo zintenzívniť rast v niektorých členských štátoch, respektíve sústreďovať sa na implementáciu programu stratégie 2020, e, tak na to sa sústredujú, ale zároveň majú všetky členské štáty dostatočnú mieru flexibility, pretože nezačínajú všetky z rovnakej úrovne teda nie je nejaký jednotný vzorec, ktorý by e, sa vzťahoval na všetkých. Rokujeme individuálne s členskými štátmi a členské štáty navzájom a rokujeme s nimi o ich konkrétnej hospodárskej situácii. Snažíme sa im jasne dať najavo, aké by malo byť ich smerovanie, ale je na nich, aké opatrenia príjmú, aby sa dostali na dostatočnú úroveň. Zároveň sa nám podarilo dosiahnuť lepšiu mieru koordinácie a sme schopní cieľenejšie využívať európske zdroje, ktoré sú k dispozícii, pretože národné programy reforiem sú súčasťou celého procesu a tam sa upresňuje, aké ciele budú dané členské štáty podporovať z tých financií, ktoré dostávajú z Európskej únie. To je prepojené s ostatnými programami, ktoré súvisia s riadením verejných financií. Teda na konci celej tejto reťaze je výsledok, je jasný výsledok, aké priority má Európska únia, že je ochotná ich financovať a chceme, aby sa členské štáty podriadili vo svojich rozpočtových výdavkoch týmto prioritám tento signál je e, veľmi jasný. A práve preto, aspoň zatiaľ, sa rada domnieva, že európsky semester bol veľmi úspešným krokom. Ešte stále nevieme, ako sa to odzrkadlí v národných rozpočtoch, e, pretože to bude rozhodnutie členských štátov a národných parlamentov, ale sú tu nástroje, sú k dispozícii páky a preto by sme ich mali využiť. To záverečné hodnotenie po e, tom konečnom období zo závera roka potom e, bude viesť k konkrétnym odporúčaniam, k návrhom, čo by sa dalo vylepšiť, ale um, treba pripustiť, že celé toto opatrenie začalo veľmi šťastne. Boli sme vo veľmi hlbokej kríze, ešte stále sme vo veci verejného dlhu. Máme dosť závažné problémy s našim bankovníctvom Takže hospodárska situácia Európskej únie sa vyvíja veľmi dynamicky. To, čo sme považovali za svoje priority v apríli alebo v máji, respektíve za svoje ciele, mysleli sme si, že budú zrealizovateľné ešte na jar tohto roka, sa neskôr ukázali ako nedostatočne, respektíve nezrealizovateľné. Takže zrejme O niekoľko týždňov si vypočujeme aj kritické eh, pripomienky, že ciele, ktoré boli stanovené, sa nepodarilo dosiahnuť, ale rozhodne mm, dynamika celého vývoja a taktiež eh, mm, dynamika vývoja celej krízy je veľmi ťažko predvídateľná, preto sa veľmi ťažko dajú predpokladať všetky kroky, ktoré by bolo potrebné prijať. Nesmieme zabúdať, že Európsky semester aj Sixpack sú nástrojmi, ktoré majú za cieľ pomôcť nám stabilizovať hospodárskú situáciu Európskej únie. Toto nie sú nástroje, ktorých cieľom by bolo odstrániť e, krízu ako takú. Na to neboli nastavené ani vytvorené. Nemôžeme e, preto očakávať, že iba vďaka európskemu semestru automaticky sa zlepší celá hospodárska situácia Európskej únie. To nie. Ale my to vidíme tak, že Európsky semester výrazne zlepšil makroekonomický dialog v Európskej únii a toto bol aj jeho hlavný cieľ. Takže to prvé hodnotenie rady je pozitívne, e, čo sa týka samotného procesu. Ešte stále vyvodzujeme e, dôsledky z tohto predbežného hodnotenia a Snažíme sa predkladať konkrétne návrhy, ako zlepšiť tento celý mechanizmus, ako viac zapájať členské štáty, ako zlepšiť dialog e, na tému odporúčaní. Čo sa týka postavenia úlohy Európskeho parlamentu v tomto procese, už e, tento proces je veľmi transparentný, všetky dokumenty sú k dispozícii na internete. Všetky dokumenty sú verejné, ktokoľvek má k ním prístup môže sa s nimi oboznámiť. Európsky parlament má taktiež možnosť v súhľade s pravidlami prizvať zastupcov rady a rokovať o aktuálnej situácii. Teda myslím si, že sa celkovo uberáme správnym smerom. Teraz dostáva slovo komisár Dali. Thank you very much. President, honorable members, Vážený pán predseda, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za to, že môžeme s vami sa podeliť o skúsenosti zhodnotenia prvého semestra a takisto aj o očakávania na ďalšie obdobie. Tento porok bol posilnením ekonomického spravovania. Chceli sme posilniť dôveru, jasne sa zamerať na budovanie základov pre zamestnanosť a rast a silnejšiu tvorbu politik a jej vykonávanie. Mali sme jasné očakávania toho, či, čo by mal tento rok dosiahnuť v svojej podstate. Poprvé, chceli sme zabezpečiť lepšiu integráciu politickej analýzy a usmerňovania vo fiskálnych a makroekonomických politikách. Taktiež sme chceli formulovať takto aj politiky členských štátov. Po druhé sme chceli zabezpečiť, že politické usmernenie členským štátom bude mať silnejší dopad na vykonávanie, na lepšie načasovanie a bude viesť k jasnejším odporúčaniam pre konkrétne krajiny. Súčasne európsky semester má zabezpečiť, že rozmer EÚ z hľadiska politik bude zohľadnený od samotného začiatku na národnej úrovni v porovnaní s týmito očakávanie prvý pol rok bol úspechom. Dosiahli sme veľký pokrek v týchto kľúčových prúkoch, Pokiaľ ide o hodnotenie účinnosti usmernenia, politického usmernenia ex ante a jeho dodržiavania členskými štátmi ešte prívčas na hodnotenie, pretože sme len pár krokov na ceste a hodnotenie bude možné len vtedy, keď budeme mať rozpočty a štrukturálne reformy členských štátov, keď budú schválené a posúdené nami, tak, aby sme mohli ich posúdiť a ja dúfam, že váš parlament sa pri tomto posúdení bude aktívne podielať a potom budeme môcť sledovať vykonávanie a uvidíme, čo sa z toho stane realitou. Uvedomujeme si a väčšina zainteresovaných si uvedomuje, že politika, e, politické usmernenie je integrovanejšie a viac sa zameriava na krajiny a priority. Taktiež je jasnejšie a konkrétnejšie, čo napomáha realizáciu. NRP, RCP znamenajú, že členské štáty ukázali, ako si predstavujú riešenie hlavných problémov. Komisia hodnotila tieto plány, posúdila ich, prišla s odporúčaniami na základe usmernení pre zamestnanosť a ďalších materiálov. výskum ukazovateľ rastu sme uplatnili pre členské štáty a vidíme, že národné programy od začiatku zohľadňujú európsky rozmer. Európsky porok považujem za úspech a významný krok vpred. Predsa len, ale musím povedať, že existuje priestor na zlepšenie. V roku 2012 najdôležitejším aspektom bude silnejšia orientácia na dimenziu rastu. Ako predseda Barozo to už 12. oktobra povedal, rast plným novou zamestnanosťou a zameraním na jednotný trh ako aj na nové inovatívne finančné e, nástroje, ako napríklad e, úverové bondy. To všetko potrebujeme na to, aby sme zvládli krízu. Keď si zoberieme túto dimenziu rastu a zamestnanosti, tak tá bude e, v srdci našich aktivít. Komisia sa tiež rozhodla pokračovať v prezentácii ročného prieskumu rastu koncom roku 2011, aby sme mohli od začiatku viesť plnohodnotnú debatu. Naše spoločnosti v našich krajinách môžu vydržať reformy, len keď tieto reformy budú legitimné, keď budú vychádzať z demokratického procesu a budú vykonávané zvolenými predstaviteľmi európskych občanov s cieľom slúžiť verejnému blahu. To znamená, že tento parlament, ako aj národné parlamenty, budú zohrávať dôležitú úlohu v európskom semestri, v európskom polroku. Európsky rozmer a vnútroštátny rozmer pri riešení hlavných problémov môže byť vytvorený a existovať, len keď tieto pohľady zblížime cez skutočné vlastníctvo. Toto sa dá dosiahnuť len vtedy, ak parlamenty budú zohrávať silnejšiu úlohu. Som presvedčený, že na jar e, jarné stretnutie, ktoré ste zorganizovali v roku 2011, sa môže zopakovať a bude nástrojom na lepšie zapojenie národných e, parlamentov a zabezpečenie legitimnosti. Nová legislatíva zdôrazňuje potrebu, aby parlamenty, národné parlamenty a ďalšie zainteresované strany boli zapojené do semestra a, vypracovanie, a do vypracovania SCP a NRP. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne a teraz v mene jednotlivých politických skupín sa najprv vyjadrí pán Gozes 1 minúta 30 za EPP. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Ďakujem aj e, pánovi predsedovi rady, pánovi komisárovi. Ja som si zaznamenala to, čo povedal pán komisár, že toto bol naozaj úspech. Ja sa môžem tomu len tešiť, hlavne v tej dobe, kedy Európa sa zmieta v hospodárskej dramatickej kríze a že nám to umožní, dúfam, pokročiť vpred. Avšak teraz by som sa chcel obrátiť e, na zástupcov rady. Mali ste 16 minút e, na to, aby ste nám vysvetlili ten mechanizmus, ktorý poznáme a že toto všetko bolo veľmi technické. Nakoniec, že by sme to vôbec nepochopili a že a Ak Európsky parlament by chcel byť informovaný, tak by musel mať eh, veľké šťastie, pretože keď sa pozriete na internet, eh, dokumenty, ktoré sú aktualizované, sú zverejnené. Vy môžete takisto si ich prečítať aj v novinách, čo robím bežná. Myslím si, že je šokujúce je to, že jediná odpoveď eh, ohľadom úlohy parlamentu v Európskom semestri bolo to, že ste povedali, prečítajte si noviny, pozrite sa na internet a budete o tom vedieť. Viete, ako my sa pozeráme na našich občanov, oni nám kladú otázky, že čo urobí Európa v tejto záležitosti. Až doteraz sme hovorili, že áno, my sme mali európsky semester, ktorý sme spustili a e, pán predseda, to chcel som vám povedať len toľko, že tá metóda, ktorú ste aplikovali a e, už niekoľko mesiacov príliš excesívne, nie je tá metóda, ktorá umožní Európe, aby sa dostala z tejto krízy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gozes. A teraz odozdávam slovo pani Ani Podimata. 1 minúta 30 takisto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Európsky parlament veľkou väčšinou podporil e, činnosti v prvom semestri, pretože to považujeme za veľmi dobré odvedenú prácu, ktorá smerovala k podporeniu vnútroštátnych projektov a ich úpravám. Hovorím konkrétne viac o tej predstave rastu v európskej ekonomike. Ale aby sme dosiahli potrebné štruktúrálne zmeny na čas, potrebujeme vidieť prvé závery prvej etapy realizácie. A prvá realizácia európskeho semestra, myslím, ukazuje, že tu máme správu o zmenách na základe cieľov 2020 a taktiež si myslím, že tu boli urobené určité pripomienky, ktoré neboli vždy rešpektované. Kolegovia to už povedali, Zdá sa, že vidíme v EÚ e veľký problém pod tejto krízy a to je veľké meškanie pri realizácii prijatých rozhodnutí a vidíme aj nedostatok súdržnosti medzi jednotlivými partnermi. Takže v rámci európskeho semestra potrebujeme základný návrh pre udržateľnosť a rast. A Európsky parlament musí byť zapojený do všetkých etáp. Ďakujem pekne, teraz Silvi Gulard je na minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela mm, sa pripojiť k tým pripomienkam, ktoré tu spomenul pán Gozes. Chcem vás vyzvať, pán zástupca rady, na akej planete, prosím vás, žijete? Na akej planete e, žijete, dokonca aj pán komisár, aj keď ste určite mali veľmi e, rozumnejšie návrhy, pokiaľ ide o potrebe demokratické legitimity v hospodárskej oblasti. Neviem, či vy diskutujete vôbec s osobami, ktoré v súčasnosti sa nachádzajú v tejto búrke. E, viete, v akom stave je eurozóna a ako mm, sme vnímaní na celom svete. Troška viacej seba kritiky by vám nezaškodilo. Takže Európsky semester bola užitočná iniciatíva, ktorá teda sa spustila, ale ešte vôbec nestačí. Ja by som chcela zdôrazniť jeden bod. Úprimne, e, je to úražka pre tento parlament, aby ste nám povedali, aby sme sa pozreli na internet aby sme mohli byť súčasťou príjmania rozhodnutí. To je trošku taká úražka demokracie, pretože my, eh, my žiadame od vás informácie, informovanosť, eh, byť súčasťou hospodárskej, fiskálnych, hospodárskych, fiskálnych a ďalších rozhodnutí, ktoré budú zásadné eh, pre Európu, aby Európa mohla fungovať trošku lepšie a myslím si, že toto je metóda, ktorá by mala byť v budúcnosti použitá lepšie. My potrebujeme hranice, potrebujeme mobilizáciu národných parlamentov, potrebujeme podporujeme všeobecnú mobilizáciu a oveľa viac ako informovanosť a komunikáciu potrebujeme diskusiu. Verejnú diskusiu, cezhraničnú diskusiu, kde parlament by mal byť jedno z tých miest, kde sa bude táto diskusia odohrávať. Ďakujem pekne, pani Gulard. A teraz odozdávam slovo pánovi Strejčekovi. Jedna minúta. Dobrý deň, dámy a páni, pani predsednička. Ja takisto ako moji kolegovia som si pozorne vypočul vystúpenie rady a možno, že budem jediným, kto tu povie, že som s vystúpením rady a s jeho oznamením spokojný. Len kvôli tomu, že rada sa pohybuje v reálnom politickom a ekonomickom priestore. Nakoniec nám to tu zástupca rady aj povedal. Uvedomuje si, že neexistuje len Európsky parlament, ale že existujú aj národné parlamenty a diskusia v národných parlamentoch nie je jednoduchá a nie je jednosmerná. To poprvé. Potom Rada medzi riadkami povedala jasnú pravdu, že vývoj národných ekonomík je heterogénny a zladiť ich proces nejde len tak cez noc. Po tretie, a zaznelo to zo strany rady, proces je veľmi komplikovaný, pretože keď tu rada povie, že je to 600 dokumentov, ktoré dokonca nie sú v národných jazykoch a národné parlamenty sa s tým musia nejak popasovať, tak to trvá určitý čas. A nakoniec by som chcel povedať, a to je asi najdôležitejšie, statické stanovenie cieľom pred e, pol rokom určite nezodpovedá politickému a ekonomickému turbulentnému vývoju v súčasnosti. Ja som spokojný s odpovedou rady. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani Strieček a teraz e, pán Bas Eckheim. Ďakujem, pekne, pani predsedníčka. Eh, ja eh, som si vypočul pána komisára, takisto radu. A eh, ak by som im mal veriť, tak Európsky semester mal veľký úspech, avšak o tom pochybujem, pretože keď si tu spomenieme mm, členské štáty, tak máme tu veľké línie, ktoré by sme mali sledovať na základe týchto odporúčení. Hovoríme len o verejných výdavkoch a dohliadame na hospodárskú oblasť. Toto je tá dominujúca línia, keď hodnotíme slova rady a komisie pán Dali nám povedal, že sa budeme venovať takisto aj otázke zamestnanosti. To je už určité zlepšenie, avšak takto, alebo tomuto by nemal slúžiť semester. On by mal práve že poskytnúť výsledky v rámci stratégie Európa 2020. Máme tu výskum, zamestnanosť, vzdelávanie, ktorým by sme sa mali venovať, takisto boj proti chudobe, otázka životného prostredia. To sú tie témy, ktoré by mali byť v strede našej diskusie a ktoré by mali byť zapracované do týchto odporúčení. A my tu máme taký malý prieskum, ktorý sme si vypracovali a žiadali sme, že ako sú využívané tieto jednotlivé ukazovatele a zistili sme, že komis komisia vydala také odporúčania, ktoré vôbec nezodpovedajú týmto ukazovateľom. Niekoľko príkladov, napríklad energetická, eh, energetické hospodárstvo, eh, Spojené kráľovstvo a Holandsko nemajú tie isté ciele, ale v rámci odporúčaní komisia vôbec ani nespomína jednotlivé členské štáty. Eh, ďalej, pokiaľ ide o rozpočet, Holandsko hovorí, že nebudeme sa zameriavať na 3%, ale na 1,5% tak potom komisia to akceptuje. Takže komisia sa domnieva, že tento cieľ, 3-percentný e, cieľ nie je, 3 cieľ nie je dôležitý. Povedzte to. Povedzte to, že e, program Európa 2020 už nie je dôležitá a aby sme sa venovali skôr ekonomickým ukazovateľom. Povedzte, buďte úprimní Máme tu demokratický proces, ktorý zahrňa Európsky parlament a národné parlamenty, ako je občianskú spoločnosť. A eh, vy eh, mm, povedzte na rovinu, že tieto ukazovatele vás nezaujímajú. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Hontis, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Odpovede zástupcu predstaviteľ rady a komisie na otázky mojich kolegov v zásade odhalili problém ako existujúci, pretrvávajúci problém. Európsky semester je veľmi politickou otázkou a ja si myslím, že to bolo protidemokratické, protiakčné a členské štáty pod politickým tlakom a hrozbami komisie sa pokúšajú priblížiť cieľom a dosiahnuť ich v zásade možnosti členských štátov bez ohľadu na to, aká vláda je pri moci, predstavuje zložitú situáciu, keď chcú realizovať aj nezávislé politiky, vlastné politiky, musia implementovať neoliberálne politiky EÚ. V zásade v Grécku, keď nezamestnaná osoba dostáva dávku v nezamestnanosti, alebo niekto na ostrovoch v Írsku alebo v Portugalsku dostane 300 eur, tak v zásade je to pán Barozo, kto o tom rozhodne. A takisto aj pán Renie, ten, kto o tom rozhoduje. Takže v zásade je to hrozba pre demokraciu, ak nebudeme realizovať európsky semester. Ale myslím si, že to porušuje zásady. Zásady európskych zmluv, za práva národných parlamentov, ako aj nás. Takže zástupcovia Rady, komisie, kolegovia, vypočuli sme si od predstaviteľov Európskej únie, aj od gréckeho premiéra, všetko o týchto rozhodnutiach, ktoré príjmajú na vyrovnanie sa s krízou. Ale pokiaľ ide o európsky semester, nezachránime situáciu. Počuli sme o rôznych pohyboch európskych robotníkov, ktorí sú zúfali z toho, čo sa deje. Myslím, že pán Paksas tu nie je, takže teraz pani Vertman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dámy a páni. Európsky semester je politicky riadiaci nástroj, aby posilnil stratégiu 2020. Odvtedy musia členské štáty na jar predkladať svoje ekonomické plány. Je to postup, ktorý je potrebný, aby sme dostali pod kontrolu finančnú situáciu v mnohých členských štátoch, ale ja musím povedať, že sa prikláňam ku kritike mojich kolegov, pokiaľ ide o E, náš ekonomický potenciál, trhový pilier, to je jeden e, z cieľov, ktorý sme mali realizovať do roku 2012. Tento potenciál napríklad financovaním infraštruktúrnych politík a zvyšovaním konkurencieschopnosti za, ok, za zohľadnením malých a stredných podnikov využiť tak, aby sme prispeli k udržateľnému rastu v Európe. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Pani Bertman a teraz minúta 30 pán Balc. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. E, predsedovia vlád hlavy štátov nás chceli predbehnúť zrejme. V, sobo- v nedelu na samite zdôraznili, že Ambiciózny európsky semester je aj v ich zmysle. Už aj v minulosti sa o tom hovorilo. Prvé skúsenosti z prebiehajúceho semestra sú podľa mňa také, ktoré nás privedú k triezvosti. Európsky parlament už pri použití doterajšného paktu stability a rastu musel sa tiež tomu vyjadriť. E, samokontrola rady nefunguje, nikdy nefungovala a nikdy nebude fungovať. A práve teraz by bola tá doba, aby sme krásne reči premietli do reálnych, politi- e, politi- e, do reálnych národných rozpočtov a politik. Vlastne prichádzame stále k tomu istému záveru. Nemôžeme sa uspokojiť s výsledkami paktu rastu a stability. Musíme ďalej pokračovať v posilnení našich aktivít. Parlament musí dohliadať nad transparentnosťou a verejnou diskusiou k ročnej správe o raste o raste, odporúčaniam komisia a podobne. Tie veľké nádeje máme ale, vkladáme ale do komisie. Preto chcem povedať, pracujme spolu na e, využívaní potenciálu na zlepšenie, pretože vymýšľanie nových nástrojov neprisnesie pokrok, ak ich efektívne nevyužijeme. Ďakujem, pek, ďakujem pekne, pán Balc. A teraz, pán Gualtieri, máte slovo. Ďakujem, aj keď už e, to bolo povedané, je veľmi ťažké e, sa teraz skloniť pred eh, týmto európskym semestrom, ktorý naozaj mal veľmi slabý výsledok a politicky no, mm, rozriedený eh, výsledok takisto. Pokiaľ ide o tento semester, tak je to skôr byrokratickou, eh, skôr byrokratickou záležitosťou ako nejakou zásadnou zásadným krokom vpred. Je to naozaj kľúčový prvok alebo kľúčový krok, ktorý by mal Európsky parlament vykonať. Mal by byť naozaj koordinátorom ďalších iniciatív, aby to nebolo e, škodlivé. Ďalej tu máme otázku politickej vôle naozaj efektívne využívať všetky nástroje, ktoré sú poskytnuté v rámci zmluvy, poskytnúť, e, posilniť koordináciu všetkých úloh ktoré, a právomoci, ktoré má Európsky parlament. Vzhľadom na e, čítanie týchto odporúčaní rady vidíme, aké sú tu obmedzenia v rámci hospodárskej oblasti, zníženie deficitu, toto všetko sú potrebné podmienky, avšak nie sú dostatočné, aby sme mohli bojovať proti kríze. Určite, že potrebujeme investície, avšak tieto by mohli ohroziť tento začarovaný kruh. E, európsky semester by mal byť e, pôdou pre ozajstný politický dialog medzi Európskym parlamentom a Európskou radou. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. A teraz e, pán Agmund, 1 minúta 30. Tak, Táman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Keď hovoríme s občanmi, tak stále viac sa nás pýtajú, prečo hovoríme o štruktúrach, ale neriešime krízu. A myslím si, že máme tiež svoj podiel viny. Hovoríme o štruktúrach, uvažujeme o nich a nehovoríme o problémoch, ktoré sa vyskytujú. Hovorí sa, že kríza je riešiteľná s tými nástrojmi, ktoré máme. Pred mesiacom sme schválili tzv. six-pack a európsky polrok, európsky semester patrí k tomu. A teraz uvažujeme o tom, čo je na tom nesprávne, namiesto toho, aby sme tento nástroj naozaj použili na riešenie hospodárskych problémov, ktoré máme. Určite potrebujeme aj všeobecnú otvorenú rozpravu. Na to tu máme parlament a komisia prichádza s odporúčaniami, ale nemyslím si, že v súčasnosti nám takáto debata veľmi poslúži. My potrebujeme výsledky. Hovorilo sa už aj veľa múdreho o tom, čo by sa mohlo spraviť z hľadiska rastu. Samotné šetrenie nám nepomôže vybrnúť z krízy. Samozrejme, treba šetriť, ale myslím si, že by sme mali aj o tom uvažovať, že potrebujeme celý rad nových nástrojov na riešenie krízy. Ďakujem. Pani Ford, jedna minúta. Ďakujem pekne, dámy a páni. Um, voličov, ktorých ja zastupujem, e, tým veľmi nezáleží na tom, čo sa deje niekde ďaleko v európskom semestri, ale veľmi im záleží na tom, čo sa deje v Európe ako celku a v eurozóne. Vidia veľmi dobre, že Grécko si nemôže dovoliť splatiť svoje dlhy a že kríza sa len zhoršuje. E, vo Veľkej Británii e, je mnoho mojich voličov, ktorí už sú znechutení tým, že museli zachraňovať naše vlastné banky ale hovoria, že je na čase reštrukturalizovať banky na celom európskom kontinente. To nie je jednoduché, bude to bolestivé, ale je potrebné k tomu pristúpiť. A to teraz hneď. Čo sa týka môjho vnímania semestra, môžem povedať, že dúfam, že členské štáty splnia očakávania smernice o rozpočtovom rámci, pretože naši občania musia vedieť, kam presne tečú ich peniaze, na čo sa míňajú a ako sa vytvárajú um, hospodárske predpoklady, vyhliadky. Teda dúfame, že na budúci rok, keď budeme hodnotiť výsledky a budeme plánovať do budúcna, musíme zabezpečiť, aby krajiny plnili svoje záväzky. Ďakujem pekne teraz, pán Melcer. Pani predsedajúca, presunom na Európsku úniu podľa mňa eh, tie disciplinované sily trhov sa úplne vypli a za to teraz musí Európa platiť veľmi trpkú cenu. Na, namiesto toho, aby sme dali napríklad európsku šancu zotaviť sa, chceme za každú cenu ich ťahať za sebou a tým stiažovať ešte ich dlhy. Najnovšími nástrojmi sa Európska únia e, docieliť väčšiu mieru transparentnosti, chce viac dohliadať nad národnými rozpočtami formou tohto semestra, ale podľa mňa veľmi skoro sa ukáže, že to bola iba prázdna byrokratická um, ďalšia, ďalšia forma týchto opatrení a že úplne zlyhala, čo sa týka aj cieľov. A nepredpisujte nám, prosím, ehm, vyhliadky na rast a stabilitu. Gréci predsa vidia, ako to napokon dopadlo. Keď sa pozrieme teraz na rôzne predpoklady e, členských štátov Európskej únie a na rôzne e, východiskové pozície, e, tie už vlastne predpokladajú od samotného počiatku zlyhanie takejto menovej únie. Je potrebné, aby členské štáty mali možnosť vykonávať svoju vlastnú menovú politiku. Tým by sa vytvorili predpoklady a tým by sa predišlo aj e, falšovaniu údajov o hospodárstve. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Tysen na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, drahí kolegovia. E, všetky rozhodnutia prijaté Eh, všetky prijaté rozhodnutia sú určite eh, hodnotené. Toto isté platí aj pre európsky semester a jeho zapracovanie do eh, Európy 2020, pretože ak cyklus je dobre aplikovaný, tak môže priniesť dokonca až zázraky, pokiaľ ide o hospodárskú rozpočtovú integráciu EU. Ale z národnej strany my sme trošku opatrní, pretože by sa nám zdalo byť užitočné urobiť viac, pretože Európa nemá dostatok sily v viacerých členských štátoch tento odpor narastá a e, národné parlamenty začínajú pribrzdievať. A pokiaľ ide o kritiku, o nedostatku demokratickej legitimnosti. Pani predsednička, mali by sme začať s ozajstnou diskusiou ohľadom prístupu, ktorá je aplikovaná v rámci princípov subsidiarity. Či to bude skôr štruktúralná alebo politická štruktúrálna politická oblasť, ale nemôžeme zostať v každom prípade so skríženými rukami, pretože je najvyšší čas, aby sme urobili konkrétne kroky, aby všetky členské štáty prijali prijaté rozhodnutia a takisto ich aj aplikovali, pretože už od teraz eh, ich pretavili do ich ústav alebo do ich legislatívy, aby eh, eh, svoje rozpočty tomuto prispôsobili a aby boli aplikované odporúčania, aby sme naozaj vážnejšie prijímali rozhodnutia EÚ v rozpočtovej oblasti aj v rámci stratégie Európa 2020 a či Európska únia by nemala zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu, pretože bez legitimnosti nemôžeme príjmať rozhodné eh, kroky. Ďakujem pekne, pán Kutas. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Koordináciou hospodárskej a sociálnej politiky členských štátov Európsky semester je významným krokom na ceste k implementácii eh, pevných eh, plánov hospodárskej správy. Fiskálna politika by mala byť spoločným polom našho konania E, práve formou e, týchto rôznych fóriem koordinácie fiskálnych makroekonomických politík a taktiež národných programov rastu musíme vytvárať stimuly a zabezpečiť vysokú mieru vzdelávania pre všetkých občanov e, Európskej únie a taktiež vytvárať pracovné miesta. Odporúčania z minulosti pre členské štáty by mali byť dosť ambiciózne, aby umožnili naplnenie cieľov stratégie 2020 toto prvé opatrenie, táto prvá časť Európskeho semestra povedie k analýze, ktorú vykoná komisia a v nej bude analyzovať situáciu členských štátov. Komisia musí navrhnúť ďalšie kroky, ktoré je potrebné vykonať. Rovnako ako kolegovia, ja si myslím, že vylepšenie Európskeho semestra sa nepodarí bez toho, aby Európsky parlament ňom zohrával významnú úlohu v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kutaš. A teraz odovzdávam slovo pánovi Šmitovi na jednu minútu. Fru talman, i Ďakujem pekne. V zásade e, to vnímam veľmi pozitívne, tento celý európsky semester, pretože je namierený na, na posilnenie hospodárskej koordinácie a rozpočtovej disciplíny, ale summit v nedelu predsa len navrhol aby Euroskupina mala zvýšené právomoci. Európska únia je predsa únia 27 štátov, preto všetky členské štáty musia sa zúčastňovať tohto procesu za rovnakých podmienok a keď sa bude únia naďalej deliť, podľa mňa to nie je správna cesta, veľmi nebezpečná cesta. Aj u nás sa e, diskutuje o rozdelení na štáty, ktoré sú členmi eurozóny a tie, ktoré nie sú. Ja chápem samozrejme ochotu členských štátov e, eurozóny zakročiť, ale je potrebné, aby v ťažkých časoch Únia držala spoločne a aby sa nedelila na podskupiny aj vo veciach európskeho semestra. Pani predsedajúca, naše hospodárstvo vo všetkých členských štátoch 27 je veľmi úzko prepojené, preto sme všetci na jednej lodi. Ďakujeme pekne. Teraz pán Brons. Ďakujem. Krízy sú kalamitou pre bežných občanov, ale pre Európsku úniu sú príležitosťou zvyšovať právomoci a kompetencie inštitúcií Európskej únie a taktiež podporovať e, kľúčové projekty, ako napríklad Fiskálna politická únia. Harmonizácia e, len pre svoje vlastné dobro e, vytvára nevhodné formy správania. Nemali by sme sa snažiť na silu vytvárať symetriu, mali by sme vyhovieť skôr rôznym potrebám členských štátov Mali by sme predchádzať e, prílišným deficitom rozpočtu, ale za istých okolností sa nedá vyhnúť. Možno bude potrebné pristúpiť aj k dosť zásadným opatreniam, samozrejme nie na jednostrannej úrovni, ale v celej eurozóne. Dalo by sa tvrdiť, že mechanizmy poskytujú iba um, nevyhnutnú rozpočtovú um, disciplínu a zbavuje členské štáty ich nevhodných návykov. Ale musíme sa opýtať, ako dlho ešte potrvá, akým komisia bude rozhodovať o, svoj, o rozpočte členských štátov a členské štáty budú mať iba poradnú úlohu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Fejon na 1,5 minúty. Pani predsedníčka, európske inštitúcie sa rozhodli schváliť európsky semester Avšak koordinácia politik je tu veľmi dôležitá. Je potrebné však koordinovať aj hospodárske politiky. Je to veľmi dobrá myšlienka, avšak eh, ktorá nesie v sebe niekoľko praktických eh, problémov pri implementácii. Európsky semester potrebuje ozajstnú koordináciu medzi jednotlivými európskymi inštitúciami a nie je možné, aby Európsky parlament bol informovaný len cez internet. Občania nehlasovali za europoslancov, aby boli informovaní len cez toho mailu. Nie, my sme zástupcami ich záujmov a z tohto sa musíme poučiť. Európsky parlament naozaj pokročil, naozaj urobil niečo čo sme od neho očakávali? Nie, my musíme byť rýchli, my musíme poskytovať efektívne odpovede na hospodárskú krízu a preto je potrebné, aby informácie, ktoré boli zverejnené počas eh, posledného pol roka, boli spojené s reakciami, pretože boli veľmi znepokojové. Áno, je veľmi dôležité, aby sme reagovali. Avšak nepotrebujeme len prieskumy, hodnotenie, ale potrebujeme efektívne hodnotenie, efektívne riadenie ktoré bude kontrolované Európskym parlament, ktoré bude v záujme všetkých európskych občanov. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Lindvik Ludvíkson. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som nadviazala na niečo, čo tu už zaznelo v rozprave a síce ide o vplyv Európskeho parlamentu na Európsky semester. Je potrebné posilniť tento vplyv a to aj na národnej, aj na európskej úrovni Ak proces povedie iba k tomu, že vznikne akýsi obchod, akési handlovanie, ktoré nebude tam transparentné a bude prebiehať iba medzi vládami členských štátov, tak to nepriniesie želený e, cieľ. Na to, aby sme dos- to, o čo nám ide, musíme naozaj diskutovať. Musíme do toho začleniť aj sociálne aspekty. To doteraz chýbalo. Chudoba, nezamestnanosť, nevhodné pracovné podmienky, ďalej e, výrazné sociálne rozdiely a oslabený systém sociálnej ochrany. Toto všetko sú aspekty, ktoré sa zametajú pod koberec a ignorujú, aj keď zohrávajú v súčasnosti veľmi významnú úlohu v európskom hospodárstve. Rovnako tu ide aj o sociálnu krízu, nielen hospodárskú krízu. A Významným dôvodom preto je, že sociálni partnery a dobrovoľnícke organizácie, ktoré sa angažujú v tejto sociálnej oblasti, ešte stále nemajú jasnú úlohu v celom tomto procese. A tu musia dostať. Pretože bez aktívnej práce v sociálnom sektore sa nepodarí dosiahnuť udržateľný rast. Ďakujem. Ďakujeme, pek- ďakujeme pekne, pán Stolojan, na 1,5 minúty. Ako by sa nám podarilo zabrániť nevhodnému riadeniu zberských deficitov? Nuž, na túto otázku existuje jednoduchá odpoveď. A síce vnútorný trh, tento vnútorný trh eliminoval ilúziu o tom, že úrokové sádzby, na základe ktorých si členské štáty požičiavali, boli upravované, teraz sú podľa mňa primerané. Ďalšia odpoveď na túto otázku sa týka nového nariadenia v oblasti hospodárskej správy v Európskej únii. V týchto nových pravidlách Európsky semester je tým hlavným nástrojom na dosiahnutie štrukturálnej analýzy aktuálnej hospodárskej situácie každého jedného členského štátu. A práve preto nesieme aj my istú mieru zodpovednosti za to, aby tento semester bol efektívny a úspešný. Mali by sme trvať na tom, že rada sa musí ujať svojej zodpovednosti a musí zverejňovať argumenty a dôvody, prečo odmieta isté odporúčanie zo strany Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Gál, 1 minúta 30. Pani Gál, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Z dokumentu o Európskom semestre vyplýva, že členské štáty chcú zmeniť e, toto znenie, ktoré bolo poskytnuté komisiou. Prečo? Pretože v súčasnosti všetky vlády vedia, aká je ich zodpovednosť a kríza sa dotýka veľkých aj malých. Aký je, e, aká je tá hlavná myšlienka je to vlastne implementácia, ktorá moc dobre nefunguje. Hovorili sme o reforme dôchodkového systému, o reštrukturalizácii, avšak máme pred sebou obrovskú hromadu e, papierov. Neviem, či toto chceme, či mhm. chceme e, zabezpečiť e, súlad. A ja sa domnievam, že členské štáty by nemali zavádzať opatrenia len kvôli tomu, že to bude jediná možnosť Eh, oni majú eh, dlhy, rozpočtové problémy, eh, spomalenie hospodárstva, musia na to zareagovať. Komisia, vy máte návrh pre nás osvedčených ohľadom osvedčených postupov, nielen pokiaľ ide o štatistické postupy, ale niečo, čo by bolo konkrétne v rámci tejto klímy hospodárskej krízy. Toto všetko bude môcť fungovať len vtedy, ak toto zapracujeme na základe konsenzusu diskusie a v takom rámci, kde Európsky parlament bude mať privilegované miesto a kde bude jediným nástrojom, ktorý vykonáva rozpočtovú kontrolu nad komisiou a ďalšími európskymi inštitúciami. Teraz odoznam slovo pani Žasloveckej. Jedna minúta. Ďakujem, pani predvodničanca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už niekoľko mesiacov diskutujeme o hospodárskej budúcnosti Európskej únie. Nástroje, ktoré navrhuje Európska komisia, sa implementujú, ale niektorí tvrdia, že to nestačí. A táto rozpráva opäť potvrdzuje, že to platí pre Európsky semester. Ale teraz by som rada vyjadrila svoje obavy v súvislosti s tým, aké hlasy počúvame Tie hovoria, že niektorí poslanci Európskeho parlamentu sa zúčastňujú týchto rokovaní a niektorí nemajú možnosť sa ich zúčastňovať. A to, že poslanci z nečlenských krajín eurozóny budú prispievať k rozdeleniu a nie k zjednocovaniu. Nemali by sme zabúdať, že väčšina z týchto členských štátov bude zavádzať v budúcnosti euro a preto im záleží na zlepšovaní nástrojov Európskej únie, rovnako ako členom eurozóny. Musíme pristupovať k týmto veciam konzistentnejšie a musíme sústredovať aj na konvergenciu. Kríza je uh, už faktom. Európsky poslanci zastupujú všetkých občanov Európskej únie a je potrebné, aby sme si uvedomili, že nám všetkým záleží na situácii našej meny. Teraz má slovo pani Jakonsári na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, tento e, semester je veľmi dôležitým nástrojom v tom celku, ktorým sa snažíme e, dostať pod kontrolu európsku e, formu hospodárstva a taktiež sa snažíme predvídať ďalší vývoj jedinou škvrnou, tak povediac, na tejto celej veci je, že parlament eh, nemá priestor eh, podielať sa na toto procese a má sa údajne obrátiť na internet. Je to trošku znepokojujúce. Máme tu zástupcov eh, komisie rady, ktorí hovoria, že je tu problém s časovým harmonogramom, že sú tu logistické problémy. Celkom ešte tomu tak je, ale keď sme všetci v jednom vlaku, tak z hľadiska dosiahnutia cieľu je dôležité, aby vlak bol na správnej koľajnici teraz už nezáleží až tak veľmi na rýchlosti, skôr na tých správnej koľajnici. A teraz si musíme stanoviť, že keď sa v januári vyberajú tie správne koľajnice, to smerovanie, ak dôjde k nejakému závažnému zm- zmeneniu smerovania, je potrebné, aby sme nepokračovali rovnakým smerom, tak ako sa robilo doposiaľ, že sa iba robili úspory, neriešili sa žiadne ostatné problémy. Ďakujeme pekne. Teraz pán Figueredo, pro, pani Figueredo, prosím, ale dodržte vymedzený čas. Ďakujem pekne. E, odpoveď zastupcu rady na európsky semester si vyžaduje alebo ukazuje nielen sledovanie, ale aj neakceptovateľné vmiešavanie sa do rozpočtových právomocí jednotlivých členských štátov. Avšak toto je ten ústredný Eh, prvok decentralizácie právomoci. Čo sa deje momentálne v Portugalsku je len príkladom tohto. Nikdy neboli také frontálne útoky na sociálne práva a na pracovné práva, ako eh, predkladajú teraz eh, náš národný rozpočet s obrovskými škrtmi v, v týchto dvoch oblastiach, ktoré budú mať sociálne dopady na fungovanie vôbec štátu, e, e, zvýšenie o 2,5 hodiny pracovného času, týždenného pracovného času je obrovským e, dopadom. Ide o mobilizáciu teraz obyvateľov, ide o dopad na obyvateľov, ktoré ešte prehlbia sociálnu exklúziu, ktoré sú naozaj škandalózne. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi Švábovi. Jedna minúta. Ďakujem pani predsednička, zastupce rady, komisár. Hovorili sme o realizácii stratégie 2020 a obsahu a o tom, ako to robiť. To je iná diskusia. Tu hovoríme o formálno-technickej organizácii. Pán Dominik, ste veľmi správne dnes do povedali, že v európskom semestri nie sú žiadne nástroje, ktoré by umožnili túto krízu dokonale vyriešiť. Je ten malý príspevok, ale spoločne sa musíme snažiť nájsť riešenie tejto krízy. Preto sa chcem spýtať, myslíte si naozaj, že makroekonomický dialog je niečo, čo už teraz na úrovni členských štátov prebieha. Ja mám pochybnosti. Vlády robia programy, aby ich znovu zvolili. Tým nemôžeme ani zazlievať, ale makroekonomický dialog o dlhodobom riešení hospodárskej politiky vôbec nemáme. To je niečo, čo sa vlády ešte musia naučiť. Po druhé, podporujete preto, aby sme mali väčší európsky rozpočet a tieto makroekonomické deficity na úrovni členských štátov takto riešili. A po tretie, podporujete požiadavku e, riadenia jednotného trhu, aby sme mali viac poriadku a regulácie. Ďakujem, pán Švabe. A teraz pán Tamáš, jedna minúta. Ďakujem mint az Egyetemnek. Ďakujem pekne. Dnes to tu máme ako by sme mali pred sebou konia, ktorý má všetky o, zvieracie choroby. I ja absolútne súhlasím s pani Galpeč, že je to práve finančný e, semester, ktorý by bol dokonalým nástrojom pre e, to, aby členské štáty boli naozaj viedli zodpovednú politiku. E, zároveň však Európska komisia nám neposkytuje dôveryhodné informácie pre nás členov Európskeho parlamentu a pritom Európska komisia by mala pochopiť, že my sme ich spojencami a môžeme byť ich spojencami v kontrole jednotlivých členských štátov, pretože demokratická kontrola je naozaj potrebná, súhlasím s tým, my, ktorí prijali tieto iniciatívy, pretože nemáme nikde žiadne záruky, že v národných parlamentoch bude vedená rozumná, dôveryhodná diskusia. Ja by som vás chcela vyzvať, aké je teda zhrnutie e, diskusie, ktoré prebiehali v jednotlivých národných parlamentoch, ktoré sa týkali e, plnenia tohto finančného e, semestra. Ďakujem pekne, pani Matias. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Eh, pokiaľ ide o rozhodnutie rády, povedal, že kvôli technickým záležitostiam tak demokracia bola obetovaná v rámci tohto európskeho semestra. Ide o politickú otázku a ja teda kladiem nasledovnú otázku. Na nich naozaj potrebujeme politické usmernenia, ktoré nebudú demokratické. Kde je úloha Európskeho parlamentu? Kde sú eh, práve hodnotenia rozhodnutí rozpočtov národných parlamentov? Eh, pretože hovoríme o takých variabilných technikách, pretože nevieme, ako rada sa dospela k zmierneniu situácie v týchto štyroch eh, štátoch Francúzsku, Taliansku, eh, Španielsku a Holandsku. Je eh, potrebné, aby Ehm, najprv Nemecko malo vypracovanú analýzu o Portugalsku. Myslím si, že by sme mali pritiahnuť pozornosť k tomuto, k demokratickej legitimnosti, či eh, poslanec musí ísť na internet, aby zistil, aké informácie o jednotlivých štátoch. Toto nie je demokratické. Ďakujem pekne. Poprosím vás. Eh, snažím sa to trošku eh, rovnovážne udeliť a chcela som, aby každý mal rovnaký priestor časový z politických skupín, ale teraz už musím odozdať slovo pánovi komisárovi. Dali mu, pán Dali, pán Dali, nech sa páči, máte slovo. Merci. Well, I would like to thank everybody. Chcem sa každému poďakovať za príspevok tejto debaty, debate. Najzásadnejšia zmena, ktorou, s ktorou prišiel európsky semester, je tá skutočnosť, že teraz koordinácia fiškálnych a ekonomických politik na úrovni EÚ sa uskutoční ešte predtým, než sa dokončia vnútroštátne rozhodnutia. Do tohto roku vnútroštátne politiky a rozpočty boli hodnotené na úrovni EÚ až po vnútroštátnom prijatí. Toto je zásadná zmena a toto spomínali mnohí poslanci dnes. Je to zmena, ktorá prináša zvýšenú demokratickú respon, eh, zodpovednosť európskym inštitúciám. Naozaj Zúčastňujeme sa vo väčšej miere v, v, na vnútroštátnych debatách. Musíme nájsť ale spôsob, ako to robiť. Komisia sa doteraz skôr vyhýbala u národných politik vo verejnej debate. Európsky semester a six-pack budú nástroje na stabilitu, rast a zamestnanosť v Európe v najbližších rokoch zabráni to vzniku takých nerovnovách makroekonomického charakteru, ktoré nás priviedli do krízy. Ale máte pravdu, európsky semester nie je nástroj na riadenie krízy. Je to nástroj, ktorý prinesie výsledky v raste a stabilite o niekoľko rokov. Preto sme pred dvomi týždňami prišli s plánom k stabilite a rastu, ktorého prvky boli súčasťou diskusie Eurorady a Eurosamitu zajtra. Musíme sa dohodnúť na e, pláne ozdravenia Grécka, rekapitalizácii bank, ako aj maximalizácii síly našich prijatých opatrení. Musíme prijať opatrenia na rast a posilnenie ekonomického riadenia. Európsky semester nám umožňuje dosahovať už teraz dobrý pokrok v tejto poslednej časti, môžeme vychádzať zo skutočnej ekonomickej únie. Na záver by som chcel ešte povedať, že som presvedčený, že zavedenie európskeho semestra predstavuje veľmi dôležitý krok vpred. Tento parlament už významne prispel k tomu, aby európsky semester bol účinnejší a taktiež v budúcnosti bude mať parlament a vnútroštát, Európsky parlament a vnútroštátne parlamenty dôležitú úlohu pri posilňovaní, zabezpečovaní demokratického vlastníctva takýchto snách. Naozaj toto všetko musíme teraz spolu zrealizovať. Dominik Brune, au nom du conseil. Ďakujem a teraz za radu, pán Dominik. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem všetkým rečníkom, ktorí vyjadrili svoje stanoviska k európskemu semestru, k, tomu, k hlavným prvkom, ktoré boli spoločnou témou všetkých príspevkov bola otázka demokratického charakteru tohto procesu a toho, kto má v ňom rozhodovať. Mám tu čest sa často zúčastňovať na rokovaniach v národných vnútroštátnom parlamente, v mojom parlamente doma. A to, čo tam počujem, je to isté, ale troška z iného hľadiska. Národné parlamenty stále naznačujú, že by mali mať konečné slovo v tom, čo má prebiehať v tej ktorej krajine a čo je dobre pre jej občanov a európsky semester je práve vytvorený na tento účel. Ako pán komisár povedal, Európsky parlament bol takto prvýkrát zapojený do celého rozhodovacieho procesu. Európsky parlament pozná stanoviska na ekonomiky jednotlivých členských štátoch, pozná priority EÚ a je to práve to miesto, kde sú kde sa stretávajú stanoviska národných vlád a parlament môže, využívajúc svoju autonómiu, rozhodnúť, pardon, teda vnútroštátny parlament môže rozhodnúť, do akej miery sa to bude realizovať. To je úloha e, Národného parlamentu. Ten prijíma rozpočet a rozpočet je hlavný nástroj hospodárskej politiky. Takže mne sa ťažko akceptuje argument, že v procese nie je demokracia, pretože tá inštitúcia, ktorá je v procese najvplyvnejšia, je zapojená do tohto procesu. Nedá sa povedať, že či európsky semester ako taký je veľkým úspechom alebo menším úspechom, pretože proces ešte neskončil. Nevieme, ako národné parlamenty prenesú európske odporúčania do národných rozpočtov, pokiaľ ide o makroekonomickú politiku. Európsky semester bol vytvorený na to, aby zapojil vnútr- národné parlamenty a aby ukázal národným parlamentom, ako aj ďalším vnútroštátnym orgánom, ktoré prijímajú rozhodnutia, aké sú tu hrozby, ktoré, e, pred ktorými stoja ich krajiny. Chceme znížiť makroekonomickú nerovnováhu medzi členskými štátmi a ako komisár povedal, kontrola bola sekundárneho charakteru, to znamená až potom, keď sa tie akty prijali, rada a, rada a komisia mohli povedať členským štátom, že to, čo ste urobili, nebolo správne alebo správne smerovanie. Tie výsledky nebudú pozitívne pre ekonomickú situáciu. Teraz sa tento proces zmenil a konečné slovo má tá najdemokratickejšia inštitúcia v procese a to je Národný parlament, ktorý vie najlepšie, čo sa má spraviť Takže podľa mňa štruktúra európskeho semestra je správna a nedá, možno ju obviňovať z toho, že nie je demokratická. Ako bude realizovaná, to uvidíme. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, toto nás vedie k nasledujúcemu bodu k správe pána Riveliniho k absolutóriu za rok 2009 a k odovzdanom slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty.